Vážení kolegovia, budeme pokračovať v práci. Alors, avant de passer... Skôr, než budeme sa venovať dnešnému pobedňajšiemu programu a hlasovaniu, rád by som spravodajcom dal slovo, aby urobili závery z dnešnej dobedňajšej výmeny názorov k správam k viacročnému finančnému rámcu. Medzičasom e, sa uverejnil posledný návrh záverov Európskej rady. Bolo to v tlačových agentúrách. A ešte sa to zmení síce v budúcich dňoch, ale je tam jeden odsek, ktorý v súčasnej verzii odsek 13 prečítam po anglicky. Pre eurozónu cieľom je orientovať sa k integrovanému rozpočtovému rámcu. A v tomto kontexte mechanizmy, ktoré majú rozvíjať neudržateľné rozpočty a mechanizmy rozpočtovej solidarity, ako napríklad e, rozpočtovými kapacitami, by sa mali používať a mali byť takýmto spôsobom by bolo pre eurozónu špecifické a neboli by pokryté viacročným finančným rámcom. Nie je to veľmi jasné a presné, a takýto dokument proste cirkuluje. Reimer. Eh, Ďakujem, pán predseda. Mm, pán predseda, po diskusii veľmi dobre prehovoril k otázke vlastných eh, zdrojov a tiež eh, mm, k téme eurorozpočtu. a ja to môžem len podporiť ten citát, ktorý teraz prečítal, dokazuje, že musíme byť pripravení na všetko. Dnes určite v podrobnostiach eh, nemôžeme hovoriť o stratégii, ale musíme sa veľmi dôkladne poradiť, ako by sme sa mali vyjadriť a kedy vyjadriť k tejto téme. Či už to bude predbežná správa, alebo pred hlasovaním, alebo to bude neskôr pri nejakom ďalšom uznesení v novembri. Chcem len poukázať na to, niekto ma na to upozornil, že vtedy, keď pôjde o Európsky rozvojový fond, eh, Detle Salman a Krovina Lanval parlament vtedy e, e, hovoril o týchto e, dokumentoch a žiadal väčšiu transparentnosť. A je zaujímavé, že už zakladajúce zmluvy Európskeho spoločenstva v 57. majú nástraje, myslím, že to bolo odsek 180, kde sa jasne hovorí o solidarite pre krajiny, ktoré majú potiaže s platobnou bilanciou. No a hoci sa tento nástroj použil v, počas ropnej krízy, myslím, že to bolo 8 miliard EQ, pri zavedení eura sa táto tematika zanedbala a všetci si mysleli, že sa to vyrieši paktom stability a pre krajiny eurozóny máme isté nástroje, ktoré e, pomáhajú. A teraz, keď máme diskusiu, ktorá otvára tieto témy o, zvláštnych aktivitách, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu a rozvoj E, súdržnosti v eurozóne, a keď to nesúvisí s viacročným finančným rámcom a hovorí sa o tom oddelenie, tak samozrejme musíme byť obozretní, e, teda aký to má dopad na rokovania o VFR a tiež e, aký dopad to má na zmluvy, lebo to je vlastne obrátenie na ruby celej e, e logiky. Ja chcem pripozrieť na to, že parlament s ohľadom na 60 miliard eur z eurovalu e, e, to rada akceptovala. Takže myslím, že si musíme v politických skupinách urobiť názor a nielen tu v E, vo výbore, ako tieto otázky prerokovať. Takže musíme vlastne trvať na zmluve, e, spolurozhodovaní, jednotie rozpočtu, ale napriek tomu sa musíme poradiť, či to, takáto argumentácia stačí, keď tu vzniká vlastná dynamika, ktorá nás možno e, prekvapí a, a špekulujem. Napríklad vytvoríme samostatnú kategóriu v rozpočte, ktorá sa bude venovať e, otázke eura. Nechcem hovoriť o eurozóne, ale skôr o akas, akýchsi e, opatreniach súvisiacich s eurom. Takže my musíme mať možnosti, ako primerane reagovať a v najbližších dňoch sa tým musíme obšírnejšie zaoberať, aby sme neprežili nejaké nepríjemné prekvapenia. A tie ďalšie poznámky, ktoré zazneli v tej intenzívnej diskusii, za to sa chcem poďakovať. Ďakujem za konstruktívne námety. Cez obed e, sme s Pavlom hovorili o niektorých týchto témach a Jutá, no kto ti môže protirečiť? E, myslím, že to, čo ponúkneme ako kompromis, povieme teda ešte raz uvítame e, spoločné vyhlásenie z júla 2012 ako prvý dôležitý krok týmto smerom a potom by sme ten balíček mohli udržať pohromade. A potom politika klimatických zmien, na to sa musíme pozrieť, lebo hovoríme aj o priemyselnej politike a myslím, že to, to bude udržateľné riešenie. Formulácia k polnospodárskej politike. Tam chcem povedať, že som, som za to, ako spravodajcovia sme si zajedno, teda tá E, formulácia z výboru ŠUR e, musí byť e, zachovaná. Preklenutie existujúcej medzery tam sa prihovárame za redukciu a zmiešanie prvého a druhého piliera. Musíme, tu musí byť opatrný, Každý má svoje národné pozadie a e, prezali sme formuláciu z inej správy a kto hovorí len o prvom pilieri, tak e, e, tí, ktorí majú dobré priame platby, majú menej v druhom pilieri a tí, ktorí e, pri priamých platbách e, majú málo, majú zase vysoké e, platby voči iným. A nerovnováhy sú dosť veľké. Takže keď máme rozpočtovú diskusiu, tak môžeme hovoriť o obsahu, e, teda životné prostredie a tak ďalej, ale tie finančné toky, tie, e, tie musíme, tam musíme byť prísni. Takže dúfam, že sa zhodneme na tejto formulácii, lebo len tak sa e, dostaneme trošku dopredu, keď zachováme túto formuláciu priebežnej správy, lebo mm, nemôžeme e, rozhodovať opred, keď ešte e, sme nedosiahli kompromis, to bolo predčasné a to by bolo aj prekročením e, kompetencií výboru pre rozpočet, takže musíme byť zdržanliví. A potom ešte to, čo povedal kolega Johan teda otázka rozvinutých eh, regiónov. Tam bude hlasovanie po častiach a potom sa musia eh, politické skupiny dohodnúť, ako sa k tomu postavia. Takže tam, kde kolegovia majú pocit, že eh, ich návrhy nie sú zahrnuté v kompromise, tak neviem, myslím, že pán predseda, hlasujme o tom a E, nemusíme ďalej o tom už diskutovať. Myslím, že máme dobré východiska aj pre e, kompromisy a myslím, že tá diskusia bola viac menej súhlasná. A áno, v jednotlivých skupinách e, možno ešte s to alebo onou vecou nesúhlasia, napríklad klauzula 25%, ale ja e, mám tiež problémy pri niektorých bodoch a iní majú tiež problémy, to je jednoducho tak. Ale prosím, aby sme kvôli jednému odseku nespochybnili celé hlasovanie, e, lebo to by sme vlastne porušili solidaritu a, a akcieschopnosť parlamentu. Ďakujem. Sažes. Ďakujem, Reimer, za toto objasnenie, aj za ten múdry postup. Áno, tento múdry postup, zdieľajú aj iní tento názor. Chcete sa k tomu vyjadriť, niečo dodať? Nie, no dobré. Ďakujem. Rozpráva je uzavretá a zajtra budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch a kompromisoch. A je možné, že aj na posledný moment budú možné ústne kompromisy. Dobre, teraz Ideme hlasovať o správe, ktorú mi zverili koordinátori. Ide o stanovisko presnejšie. Iniciatívna správa, opravuje sa pán predseda výboru EKON k téme Práca, ktorú zvedi, zverila Európska rada predsedovi Fan Rompojovi, aby podsilnil hospodárskú a menovú úniu. And monetary union. Um, J'ai demandé à la conférence... Žiadal som konferenciu predsedov výborov aby náš výbor urobil stanovisko k tejto téme, pretože som sa dozvedel o prvom návrhu, predbežnom návrhu správy, ktorú má na starosti pani Tyson. A tam sa navrhuje ekonu, aby sa vyjadril k témam, ktoré spadajú úplne do našej kompetencie. Keďže nebolo veľa času, formálne som nežiadal aplikáciu e, článku 50 vnútorného rokovacieho poriadku, ale predseda Ekonu súhlasil, že môžeme takto spolupracovať. Ekon bude hlasovať o správe pani Tyson budúci týždeň 15. oktobra a bolo dôležité, aby sme aj my odhlasovali už tento týždeň a dnes po obede aby naše pozmeňovacie návrhy Ekon mohol vziať do úvahy. Naše návrhy pozmeňovacích návrhov som znížil ich počet na tri presné otázky, ktoré sú v našej kompetencii, aby sme mohli obohatiť prácu ekonu a aby sme nezasahovali do ich kompetencií zároveň. Poprvé, pripomenutie princípu jednoty, jednotnosti rozpočtu a to, že za podmienky, že ak by sa rozhodlo, že sa vytvorí finančný prostriedok či nástroj na doplnenie mechanizmu solidarity v rámci EÚ, treba nástojiť a dosiahnuť to, aby všetky tieto prostriedky boli zrekapitulované v jednotnej tabulke, inak povedané všetko, čo spadá pod kompetencie spoločenstva, to je rozpočet EÚ. Ak mimo toho uh -huh, sú fondy iného druhu v rámci EÚ 27 alebo v rámci spolupráce niektorých členských štátov, či už e, v zmysle špecifickej zmluvy, ako môže byť európsky mechanizmus pre stabilitu alebo v prípade množnej, možnej posilnenej spolupráce, aby to bolo zapísané do nejakého dokumentu, ktorý bude dodatkom k rozpočtu EÚ, aby sme mali celkový pohľad. Je to veľmi dôležité, jednak aby sme overili ekonomickú účinnosť všetkých prostriedkov, ktoré používame a aplikujeme. A samozrejme, aby sme zabezpečili aj parlamentnú kontrolu obsahu týchto politík a koherentnosť toho, čo sa robí a či sa to navzájom doplňa. Tak tá prvá myšlienka, takže väčšina týchto záväzkov, takže by to mal by byť taký všeobecný pohľad. Si nous voulons ak chceme konkrétnejší obsah e, toho postupu európskeho semestra a chceme koordináciu rozpočtových politík, či už národných a rozpočtu EÚ, ktorý je 29. Potrebujeme mať taký účtovný nástroj, ktorý by umožnil konsolidovať verejné rozpočty štátne rozpočty 28. Teraz už hovorím 28, pretože už aj Chorvátsko je súčasťou. Čo je zaujímavé, táto práca účtovnej konsolidácie, ktorá je čisto technického charakteru, ale ktorá je absolútne potrebná, sa nikdy od Maastrichtskej dohody neurobila. Už som to viackrát spomenul v rôznych pozmeňovacích návrhoch a uzneseniach. Čo je zaujímavé, Ekon sa o to vôbec nezaujímal, ale v Ekone nie sú špecialisti na obsah rozpočtu. Ja si myslím, že by bolo užitočné, keby sme navrhli, aby sme teraz začali s týmito technickými prácami účtovnej konsolidácie, aby sme veľmi presne vedeli, aký je makroekonomický dopad algebraickej sumy tých 28 národných rozpočtov plus európsky rozpočet. A to každoročne. Doteraz to vôbec nevieme. Vieme, že máme nejaké rozpočty, ktoré sú v deficite, niektoré možno majú nejaké nadbytky, niektoré sú vyrovnané a tak ďalej, ale keď chceme vyhodnotiť e, účinnosť tých miešaných politik z tejto strany oceána, tak to vlastne nie je možné. Ale keď e, to chcú Američania urobiť, tak vieme, aký je makroekonomický dopad federálneho rozpočtu USA, ale v našej, na našej európskej strane to nevieme, nemáme. Máme 28 národných rozpočtov, jeden európsky rozpočet, tak sa snažme aspoň mať taký nástroj, ktorý by nám umožnil dobre odmerať globálny dopad týchto rozpočtov. V každej našej krajine dávame rozdielne definície toho, čo sú rozpočtové výdavky, čo je to deficit, čo sú to investície, funkčné či operatívne náklady a tak ďalej. To treba harmonizovať, je to práca účtovnej harmonizácia. Toto všetko sa vôbec neurobila. Neurobilo ďalšia významná myšlienka. využiť túto príležitosť, aby sme pripomenuli, že je absolútne dôležité oddeliť európsky rozpočet a, a národné rozpočty. Nezabúdajme, že je potrebné, aby sme vychádzali z tej potreby nových vlastných zdrojov a správa pani Tyson je na to príležitosť a zároveň prichádzam s myšlienkou, že EP už vyjadril, myslím, že správo pani Trotman, ak sa nemilím, ktorá hovorila, no dobre, kým sme v takejto situácii, kde európsky rozpočet je financovaný národnými rozpočtami a keď máme e, stanoviť maximálny povolený deficit, a hlavne keď máme analyzovať, či sa plán, pl, plní tých 3 HDP a aké sú tie národné príspevky a tak ďalej, ktoré prispievajú k financovaniu EU rozpočtu. Nemôžeme predsa jednej krajine vyčítať, že nerobí dostatok rozpočtových úspor a zároveň musí prispievať do rozpočtu EÚ. Musíme, aby sme boli koherentní. A to koherentne dostiahneme rozdelením, oddelením. Netrem, nesmieme postihovať tie krajiny, ktoré sú ochotné robiť väčšie úsilia a prispievať do rozpočtu. Takže predložilo sa 20 pozmeňovacích návrhov. Snažil som sa takmer všetkých začleniť do textu, okrem vrátane kolegu Richarda Ashworta, ktorý aj dnes po obede je tu? Nie je tu? James je tu, dobre. Konzervatívci majú dôležitú schôdzu. Vyjadroval myšlienky, ktoré sú jednoznačne proti väčšinovému názoru výboru, ale snažil som sa začleniť iné jeho body a Ivajlo Kalfin úplne súhlasím s podstatou jeho návrhov, len jeden mi trochu vadí, pretože nie je plne v našej kompetencii výboru rozpočet, ale skôr zasahuje do ekonu a to je tá 15. Hovorím to už teraz. Ivajlo povie, či ho stiahne, alebo čo s tým urobíme. Chce niekto vystúpiť alebo má nejaké otázky? Ivajlo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Pozmeňovací návrh 50 ja by som uprednostnil, keby sme to tam udržali, pretože to je v tej línii o tom, čo sme diskutovali, teda inštitúcie zahrnuté do rozhodovania. A to je prepojenie vlastne s tým, čo robíme v, rozpočte, eh, v, v pre rozpočet. E, e, tu, to súvisí s tým, čo robíme a musíme byť e, konzistentní. A ja by som chcel požiadať kolegov, aby podporili pozmeňovací návrh 50. A potom návrh kolegu Stokvalca ten uh, two-pack a six-pack uh, odporúčanie. Uh, ja myslím, že ten uh, two-pack ešte nie je realitou uh, a nie je to ukončené. Ale myslím, že tu sú dôležité signály. A myslím, že by bolo dobre, keď sme spomenuli obidvoje. Aj, aj two-pack, aj six-pack a aby sme ten, to, tú dohodu Tupak e, nevyhodili z toho textu. Do you agree? Súhlasíte? Ďakujem, pán predseda. E, z môjho hľadiska to, bola technick, to bol technický pozmeňovací návrh a tak, ako to teraz bolo vysvetlené, je to pre mňa e, priateľné. Pas d'autres remarques nie sú žiadne iné pripomienky, dobre, takže môžeme e, pristúpiť k hlasovaniu. K prvému odseku pozmenujúci návrh 9 Richard Ashworth. Navrhujem vám e, hlasovanie po častiach. V prvej časti táto prvá časť je úplne súhlasí s e, textom spravodajcov. Takže ja odporúčam, aby sme hlasovali za, kto je za. Ďakujem, proti. Nikto zdržali sa, schválený. E, ďal, ďalšie pokračovanie tohto pozmenujúceho návrhu nezodpovedá duchu návrhu spravodajca. Navrhujem hlasovať proti. Kto je za? 5. 6. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. Teraz máme ústny pozmenujúci návrh spravodajcu v súlade, pardon, pána Torvalca so súhlasom spravodajcu. Ide tam o nahrádenie Banking Union Roadmap towards the Genuine Economic and Monetary Union čo je oficiálny názov tejto práce, ktorú vlastne má odviesť prezident Van Rompuy. Kto je za? Ďakujem. Proti? Strežali sa. schválení. Desiatka a jedenástka Richarda Ashworta. Spoločne hlasujeme. Spravodajca proti. Kto je za? 5. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Zamietajú sa. Pozmenujúci návrh 12, Izabel Duron. Spravodajca za, kto je za? Proti? Zdržali sa schválený. 13. Richard Ashworth, ktorý chce zrušiť odsek 4. Spravodajca proti. Kto je za? Proti. Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. 14. Pána Dardena, spravodajca je proti. Ide príliš ďaleko, kto je za? Proti. Ďakujem, zdržali sa, zamieta sa. Máme ďalší pozmenujúci návrh pána Torvalca v dvoch častiach. Na jednej strane Tupac a Sixpack. Ústny pozmenujúci návrh je e, opravený vlastne tu a six, namiesto two pack, six pack. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhý, druhá časť. Tam je dodatok na konci oceku. Myslím si, že to je veľmi dobré spresnenie k textu spravodajcu. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa schválený. Teraz tu máme pozmenujúci návrh 15. Ivajlo Kalfin odmieta ho stiahnuť spravodajca nemôže dovoliť hlasovanie proti pozmenujúcemu návrhu Kalfina, takže kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa. Jedno zdržanie. Väčšina je za. Ivajlo stiahol 16, čiže máme ďalší ústny pozmenujúci návrh. Pán Torvalds, e, spravodajca, súhlasí. Spravodajca je za, kto je za, kto je proti. Jeden proti, zdržali sa schválený. Ďalej máme úvodné ustanovenia. Máme Prvý pozmenujúci návrh, pán Ashworth, navrhujem hlasovať po troch častiach. Prvá časť, tam je dodatok Especially the Euro Area, to je užitočné, tam som za. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa. Gue. Schválený. Druhá časť Tu ide o, o spomenutie e, stabilization mechanisms. Spravodajca tam hovorí aj o solidarite. Takže tam spravodajca je proti, kto je za. Osem je za, kto je proti. Väčšina. Kto sa zdržal? Dobre, zamietnuté. Tretia časť. To je sp- užitočné spresnenie. Spravodajca je za. Ďakujem. Proti? Zdržali sa schválené. Máme tu pozmeňovacie návrhy 2, e, to je Sariuš Volský odpada, trojka, tam tiež ako spravodajca sa snažím prevziať maximum. Nesúhlasím s prvou časťou. A k tejto prvej časti, kto je za? Sedem. Osem. Kto je proti? Väčšina. Zdržali sa. Prvá časť nie je akceptovaná. Druhá časť s ústnym pozmenujúcim návrhom a novým odsekom. Tak tam treba veľmi dobre rozlíšiť to, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Táto žiadosť je plne legitímna a spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem, kto je proti. Jeden, dvaja, zdržali sa. Schválené. Štvorka, Richard Ashworth, správodajca za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Peťka. Správodajca je za. Kto je za? Proti. Dvaja zdržali sa schválení. 6, 7, 8, unblock, Ivajlo, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Dva sa zdržali a sú schválené tieto všetky tri pozmenujúce návrhy. A ešte ústny pozmenujúci návrh pána Tornvalca, to je nový vlastne odsek alebo nové úvodné ustanovenie. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem proti. Dvaja sú proti, zdržali sa, schválení. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Nie je tu nikto navyše. Každý má svoju kartu, takže aj predseda môže hlasovať. Končím hlasovanie. 30 za, 2 e, proti, 4 sa zdržali. E, srdečne gratulujem spravodajcovi. Bien. Je... A ja ako predseda nesom kandidátom a teraz na koordinátoroch som už to urobil, ale snažím sa najskôr maximálne množstvo pozmenujúcich návrhov prijať, vzhľadom na teda moje presvedčenie, na politickú väčšinu v našom výbore a tak ďalej. A teraz môžeme prejsť k celej sérii hlasovaní o mobilizácii Európskeho e, fondu na podporu globalizácie Helga dnes ráno nemala svoj hlasovací zoznam, teraz Helga má svoj hlasovací zoznam, takže všetky politické podmienky sú splnené k tomu, aby sme mohli začať hlasovať. A začíname bodom 11 a 16 pána Dardena. Pán Darden, možno niečo doložíte? Pán Darden nie je v Helginej skupine, neskôr v Joranovej skupine. Goran želá si vystúpiť nie, takže budeme hlasovať. Prvá správa sa volá Talk Talk. Je to zábavné. Takže je tu celá séria pozmeňujúcich návrhov, ktoré prichádzajú z výboru Amplua. 6 ich je dohromady. Správodajca ich podporuje a ich spolu podpísal. Môžeme hlasovať Jan blok? Nie. Takže nevadí. 2. Kto je za? Kto je za 2? Proti? EPP. Myslím si, že väčšina je za, ale si to radšej overíme. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. niektorí sú tu neprítomní, lebo sa musia zúčastniť tretieho obeda Elmara Broka. 19 za, 17 proti, 0 absencií. Naozaj stálo za to overiť si to. Čiže tento pozmenujúci návrh je prijatý. Trojka. Spravodajca je za. Kto je za? Trojka. Proti to je ešte, ešte je to užší, menší rozdiel. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasov. 44 hlasujúcich, iba 36 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 14 za, 22 proti, trojka je zamietnutá. Štvorka spravodajca za, kto je za? proti, 7, zdržali sa, schválený 5, spravodajca za, kto je za, proti, treba si to znovu overiť, pozmenujúci návrh 5, Je to hrozné. <laughs> Končím hlasovanie. 18 za, 17 e, proti. Takže máme tu jeden, šestka, no. Kto je za? Proti? Dvaja. Tam je veľmi veľká väčšina. Schválená je šestka. Osmička, predložili ju liberáli, spravodajca proti, kto je za? Proti. A osmička je zamietnutá, deviatka. To je pani Bereze Darden, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 10, tí istí autory, spravodajca za, kto je za, proti. Zdržali sa, schválení 11 a 12, môžeme vám blok hlasovať od liberálov? Nie. Teraz má Helga svoj zoznam, to je veľmi sofistikovaný zoznam. Jedenástka, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Mahmud a pán Hatong. Stržali sa, zamieta sa. Dvanástka. Tí istí autory, e, spravodajca proti, kto je za? Sedem proti zdržali sa. Väčšina je za zamietnutie. Jeden pozmenujúci návrh k úvodným ustanoveniam, jednotka, liberáli, správodajca proti, kto je za? Osem proti, zdržali sa, zamieta sa. Je to takmer tá istá väčšina. Záverečné elektronické hlasovanie o správe pána Dardena Top Top. Končím hlasovanie. 28 za, 5 proti, 2 ja sa zdržali. Gratulujem pánovi Dardenovi, ktorý bol súdený v neprítomnosti. Druhá správa pána Dardena Salko a, ne, v, a Netherlands. E, tu sú také isté pozmeniece návry. Môžeme akoby zázrakom hlasovať unblock o prvých pozmeniujúcich návrhoch na prvej strane a o hornom z prvej strany? Nie. Tento raz je PP e proti. Takže dvojka. Výbor Amplua, kto je za, spravodajca je za, proti, zdržali sa, schválený. 3, za, proti, zdržali sa, schválený. 4, za, nerozumiem e, tomuto, e, kto sa tu po mojej pravici vyjadruje. Pozmenujúci návrh 4 elektronicky hlasujeme. Ja nerozumiem, čo toto mrmlanie znamená. Je, sú to také zvuky ako z jaskyne a to nevysvetľuje žiadne hlasovanie. Ho 28 hlasujúcich, 28 hlasujúcich máme. Výborne, ukončím hlasovanie. 14 za, 21 proti. Ja by som hlasoval za. To je taký veľký zmetok, ale dobre, Peťka, spravodajca návrhov je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválený 6 za, proti, 9, zdržali sa, schválený, 7 za, proti, zdržali sa schválení, 8, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Deviatka má rozličných autorov, je, sú to liberáli, správodajcovi sa to nepáči, kto je za, proti, Mamut a Gue sa zdržali, zamieta sa 10, pani Beres, kto je za, Spravodajca je za, proti. Strežali sa schválení. 11 a 12 amblok, Dobre. 11 a 12 liberáli. Nie. Takže 11. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 12. Tí istí autory e, negatívne stanovisko. Kto je za, kto je proti. Tí istí plus Helga. Takže zamietnuté. Jediný pozmenicí návrh k úvodnému ustanoveniu od liberálov. Spravodajca je proti. A spravodajca je proti, áno, za proti. Zdržali sa rovnaká väčšina to zamietla. Záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 5 proti, 2 ja sa zdržali. Gratulujem pánovi Dardenovi. Eh, bod číslo 12. To je téma v prospech zamestnancov Pežotu. Začneme sériou pozmenujúcich návrhov z výboru Amplua a snívam o tom, že by sme ich mohli odhlasovať en blok. Áno? bez sedmičky, čiže 2, 3, 4, 5, 6. Aj so sedmičkou? Dobre, takže až po sedmičku správodajca je za, kto je za? Pán Arton? Chcete, dobre. Proti? Zdržali sa, schválené. Osmička, Alvaro, spravodajca je proti, kto je za? proti, väčšina, zdržali sa, zamieta sa. Deviatka, výbor Ampula, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 10 a 11 Amblok, nie, 10, spravodajca je proti, kto je za, proti, tá istá väčšina, zdržali sa zamietnutí. 11, kto je za? Proti. Veľké skupiny sú za to, aby sme to zamietli. Zamieta sa jedenáctka. Jednotka. Spravodajca proti, kto je za? Proti viac ako 9, zamieta sa záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie Peugeot, správa Kotiny. Končím hlasovanie. Nikto nehlasuje. 25 za 5 proti, 3 traja sa zdržali. Gratulujem pánovi Kotinimu. Teraz sa vráciame ku kolegovi Dardenovi. Voici, nous sommes à nouveau aux Pays-Bas. Takže máme tu po Holandsko zase Gelderland. Máme tu celú sériu pozmenujúcich návrhov od 2 po 8 z výboru Amplua. No, dobre, dobre, dobre. Takže dva Správodajca je za všetky, kto je za, proti, zdržali sa, schválený 3, za, proti, zdržali sa, schválený 4 za, proti, zdržali sa, schválený 5 za, proti, zdržali sa, schválený to sú všetko väčšiny 6 za. Proti. Dvaja zdržali sa schválený 7 za. Proti. Zdržali sa schválený 8 za. Proti. Jeden zdržali sa schválený 9 liberáli, spravodajca proti, kto je za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 10. Spravodajca je za, kto je za. Schválené. 11 a 12 unblock. 11. Spravodajca je za proti, zdržali sa, zamieta sa, 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Nepochopil som celkom dobre rozdiel toho hlasovania medzi obi dvoma. Jeden spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. To je interný problém vašej skupiny. Ja som predsedom výboru, nemením sa tým zaoberať. Takže záverečný výsledok. Napriek tomuto incidentu 29 za, 3 proti, 0 zdržaní. Gratulujem. A teraz môžeme prejsť k bodu 14, pán Alvaro. najskôr Alvaro 14, Galicia Metal. Sme v Španielsku s pánom Alvarom. Je tu celá séria pozmenujúcich návrhov pán Naranjo a Gariga. Spravodajcovi sa to nepáči, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Môžem prevziať všetky pozmenujúce návrhy Beres? 3. Spravodajca je proti, kto je za? Proti zdržali sa, zamieta sa 4, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté to listo väčšinou 5. Počkajte, počkajte. Spravodajca je proti. Otváram elektronické hlasovanie. Dobre. Hlasujeme. Už nehlasujeme, končíme hlasovanie. 24 za 9 proti. Pozmenujúci návrh 5, spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Výborne. Elektronické overenie. Overíme si hlasovanie elektronicky. Neviem, čo sa tu deje. Máme tu rozličné e, pokyny podľa členov. Uzatváram hlasovanie 12 za, 21 proti, 0 zdržaní. Zamieta sa 5, 6 správodajca stále proti, kto je za, proti, zdržali sa, väčšina za 7 Nemôžem dať hlasovať 789 unblock. 789 spravodajca je za, kto je za. Proti. Schválený. 10 spravodajca proti, kto je za. Proti. A zdržali sa schválený. Zmenujúci Číslo 9 alebo 12 odseku 9, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 3 španielské návrhy, ktoré nasledujú. Spravodajca je proti, môžeme blokovo. Kto je za? Proti? 8, zdržali sa, prijaté. Číslo 1, rovnaký autory, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, rovnaká väčšina, prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 8 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. No, tak to bola odplata Dominik Ríke, Seneca. Mobilizácia Európskeho fondu, bod 15. Pozmeňovací návrh 3 je stiahnutý, mi hovoria. Trojka je stiahnutá. Je to tak? No, nemôžeme ísť blokovo. Takže dvojka. Za. Proti. Sedem. Zdržali sa. Prijaté. Trojka stiahnutá. Štvorka. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Peťka. Spravodajca je za, za, proti, zdržali sa, prijaté. 6. Spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7. Spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 8 Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 9. Spravodajca proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 10. Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 11. Spravodajca je za, kto je za? Proti? 7. Zdržali sa. Prijaté. Číslo 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 13. Spravodajca proti. Kto je za? Proti. Rovnaká väčšina. Zamietnuté. Číslo 1. spravodajce proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Odvahu. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 5 proti, 4 sa zdržali. Prijaté. Gratulujeme pánovi Ríke. Dominik Ríke má ešte Oui, nous avons encore un vote. Ešte pán Dominik Rike má eh, jednu správu, ale to nie je eh, Fond pre globalizáciu, ale môžeme blokovo hlasovať transfery, zodpovedajúce transfery. To znamená, že niektorí poslanci hlasovali za právny základ, ale budú inak hlasovať za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 navrhujem les sujets dans l'ordre nous avons voté les bases juridiques. Navrhujem, aby sme išli teda takto. Transfer tolk kto, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Transfer k salku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Peugeot, Kotník, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Gelderland, transfer, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Galicia Metal, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Transfer, AstraZeneca, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže sme urobili všetky transfery. Ďalšia správa Rike. Stanovisko. Zriadenie Európskeho systému hraničného dozoru Eurosur. Začína to pozmeňovacími návrhmi spravodajcu. Nemohli by sme náhodou o tom blokovo hlasovať? Nie. 7, kto je za? Proti? Socialisti a pán Artong, zržali sa. Prijaté 8 za. Proti? Overíme elektronicky. Osmička, overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 13 za, 20 proti. Nikto sa nezdržal, 8 zamietnuté, 9. Kto je za? Proti? zdržali sa, tiež zamietnuté rovnako väčšinou. 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 12, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 pána Hartonga Spravodajca sa nevyjadril. Kto je za? Spravodajca je proti. Proti zdržali sa zamietnuté. 13. Spravodajca je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia. Dvojka. Kto je za? Proti zdržali sa, prijaté. 16, Juta Hauk, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, pána Hartonga, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Môžeme ísť blokovať tieto zvyšné? Áno? Nie, pán Hartong nechce. Trojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Štyri za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Peťka za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Šesť za proti, dvaja proti, zdržali sa, tiež je to prijaté. Návrh legislatívneho uznesenia jednotka spravodajcu, kto je za, proti, šiesti, zdržali sa, prijaté. 14, kto je za, proti, zdržali sa, raz, dva, tri, dobre, 15, Juta, spravdať sa aj za, kto je za, proti, prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Voilà, le vote est clos. Zatváram hlasovanie. 28 za, 4 a proti 1 sa zdržal. Adopté, félicitations à notre rapporteur. Gratulujeme spravodajcovi. Alors, nous avons maintenant euh, trois rapports. Máme ešte tri správy Giovanni Lavia. Začneme spoločnou organizáciou trhov a poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov bod 18 programu. Dve pozmeňovacie, dva pozmeňovacie návrhy spravodajcu blokovo výborne, kto je za, proti. No, dobre, to začína elektronicky, overíme. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. 13 za, 16 proti. Nik sa nezdržal. Zamietnuté. Pán Jar má 2. Sedmičku a osmičku blokovo môžeme. Spravodajca je proti. Kto je za? Sedem. Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pán Suza Wagner, číslo 9. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Trojka spravodajcu, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. No. Nie. Dobre, overíme elektronicky číslo 3. Málo ktorý dvíhate ruky, tak ťažko sa to počíta. Voty, voty, ša. Hlasujte, kolegovia. Malo by byť 35 kartičiek ale len 29 hlasovalo. 36, 31 hlasujúcich, dobré. 22 za, 9 proti. No ja neviem teda počítať. Takže trojka je prijatá. 10. Sosa Wagner. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 12. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté takmer jednomyselne. Štvorka. Spravodajcu, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Peťka spravodajcu za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 13. Sosa Wagner za proti. Overíme elektronicky. Le 13. Vérification du 13. Votez, votez, votez. Tout le monde a voté. Le... Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. 16 za, 15 proti. Mm, nik sa nezdržal. Veľmi natesno. 14 sa Wagner, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 15. Spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 6. Spravodajcu, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 16. Sosa Wagner, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 17, 18 spolu môžeme. Peter Jár, spravodajca je za, kto je za, proti. Osem, zdržali sa, je to prijaté. Elektronické hlasovanie, finálne, otváram hlasovanie. Hlasujte, uzatváram hlasovanie. 27 za, 2 sú proti, 2 sa zdržali. Gratulujeme Giovannimu. Ďalší, ďalšia správa. Giovanni Lavia, priame platby, bod 19 programu. priame platby pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ideme hlasovať. Sú tri pozmenujúce návrhy Sosa Wagner. Môžeme blokovo? Niekto podal nie? Môžeme blokovo? Fajn. Kto je za? Proti? Všetci zdržali sa. Helga je osamotená. 17, kto je za? Pán spravodajca. Je tu ústny pozmeňovací návrh, pretože keď sme túto správu pripravovali, nebol kompromis k financovaniu SPP, ktorý sme dostali, dosiahli počas priebežnej správy, tak sme si chceli nahradiť text rovnakým textom, ktorý dáme priebežnej správy do kompromisu, o ktorý tu máme. A na plene sme ho odhlasovali vo výbore Šure. Dobre. Goran? Um, thanks to the rapporteur for his... Ďakujem spravodajcovi za ústny pozmeňovací, takže tá otázka je, či tento text by tam mal byť e, obvykle e, do nariadenia takýto text nedávame. Ak áno, tak to musí byť taká istá formulácia, ako je v správe ŠUR a v, v, v správe VRF. E, ak to tak bude, tak môžeme hlasovať za. Donc, je comprends que... Tak to chápem tak, že Je tu jeden ústny pozmeňovací návrh, aby sme znovu, aby sme brali znenie z priebežnej správy a aby sme do nového článku 5a toto dali, áno? A a rovnaký text bude v pozmeňovacom návrhu v jednom, e, v, osme, v úvodnom ustanovení 1a nový. Môžeme o týchto identických textoch blokovo hlasovať? Je púr. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Sme toho názoru, že to pokrýva 17, takže hlasujeme o 18, áno? Dobre. Číslo 18, Peter Jár, spravodajca proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 19, spravodajca je za, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Číslo 20. Kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. 21, Peter Jars, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22, kto je za, proti, Sidonia, je to za EPP alebo osobnom? Kto je za 22? Spravodajca je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 23, 24 blokovo môžeme? Nie. 23, kto je za? Osem, kto proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 24, kto je za? 7. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tri následujúce spravodajcu dá sa blokovo nie, no dobre, tak jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté, dvojka za, proti, piati, šiesti, zdržali sa, prijaté, trojka za, proti, 7, zdržali sa, prijaté. Môžem blokovo urobiť všetky návrhy pánu Sosa, pána Sosa Wagnera. Výborne, spravodajca je proti, kto je za? Nikto. Proti, zdržali sa. Sosa Wagner mi úplne Štvorka sa stiahla. 33, znovu Susa Wagner, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Peťka za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 6 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34 Peter Jár, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 7 spravodajcu, kto je za? Proti? Overíme elektronicky. 7 spravodajcu. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Hlasujte. Hlasujte. A dvaja nechcú hlasovať, no. 18 za, 11 proti, takže je to prijaté. 35, Peter Jár, kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. 36, Sosa Wagner, kto je za? Je niekto za? zamietnuté. 37, Peter Jár, spravodajca proti, kto je za. Pán Hartenk, pani Trupel, kto proti. Zdržali sa zamietnuté. 38, Sosa Wagner. Vary byt bol niekto za? Nikto. 8. To je, áno, urobené. 9, Peter Jár, spravodajca je proti, kto je za proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, Sosa Wagner, nikoho nezaujíma, ale áno, pán Hartong, predsa len, proti, zdržali sa, zamietnuté. Traja Petrovia, Járovia spolu môžu byť, takže 11 za, sedem proti, zdržali sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13, Peter Jark, za, proti, zdržali sa, zamietnuté finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Je to prijaté. Gratulujeme Giovannimu. Je tu ešte jedna správa od Giovanniho. Všetci máte eh, hlasovací zoznam. Peter Jár. Číslo 15, Peter Jár. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 16, Sosa Wagner. Niekto je za? Nie. Jednotka spravodajcu za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 17, Sosa Wagner. Je niekto za? Nikto. Eliminovaný. 18, Sosa Wagner eliminovaný. 19, Detto, 20, to isté. 21, ale tu spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 22 Peter Jár za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dvojka spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overíme elektronicky, lebo mám pocit, že väčšina je proti, ale nie je to veľmi jasné. Siesta je už, tak ľudia už nedvíhajú ruky. Dobre. Viečka sa zatvárajú, ruky sa nezdvíhajú, hlasujte. 11 za, 16 proti, 1 sa zdržal. Dvojka je zamietnutá. 23 Sosa Wagner. Niekto je za? Nie. 24 tiež? Nie. Trojka spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 25 Peter Jár. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 26 Sosa Wagner, spravodajca je za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 27 Peter Jár. Za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Môžem 4, 5, 6, 7, 8, 9 blokovo? Oddelenie štvorku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 28, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 pravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 Peter Jark, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Blokovo Petrovia, Járovia, úvodné ustanovenia, kto je za? Nikto proti, zdržali sa, takže všetci sú zamietnutí. Finálne hlasovanie. Posledná Giovanniho správa. Hlasujte elektronicky. Celé EPP je okolo Barbary a vôbec nerozprávajú o plnohospodárstve. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 2 a proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme Giovannimu. Dnes si zaslúži skutočne nejakú prémiu za výkon, pretože do obeda aj po obede toho mal dosť. Bien, alors, Takže pokračujeme pánom Papastamkosom. Je tu medzi nami, áno, pán podpredseda. Ide o stanovisko k nariadeniu. Vždy SPP, financovanie riadenia a monitorovanie SPP pod 20 programu. Začíname sériou pozmeňovacích návrhov spravodajcu. Môžeme ich robiť blokovo? No, ani náhodou. Dobre. Takže musíme robiť rýchlo. Správodajca 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 6, kto je za, proti, zdržali sa. Elektronicky si overíme hlasovanie. Še, hlasujeme o šestke. Všetci ste odhlasovali výborne. 20 za 11 proti 0 zdržaní schválený. Sedmička spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení 8 spravodajcu, kto je za, proti. Zdržali sa schválení 9 za, proti. Zdržali sa schválení 10 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 11 za, proti. Zdržali sa väčšina zamieta, kto je za dvanástku, proti, zdržali sa schválená. Obráťme list. Stále ešte nie blok, unblock. Môžeme od 13 po 19, výborne. Nie, Helga, nie. Áno, dobre. Od 13 po 19 autor spravodajca Amblok, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, schválený. 20 je stiahnuté, 21 stiahnutá, 22. Kto je za, proti. Zdržali sa, schválený 23 spravodajcu. Kto je za, proti zdržali sa schválení. 29 za, proti, zdržali sa schválení. 30 a 31 sú stiahnuté, 24. Spra- autor je e, spravodajca, kto je za, proti, zdržali sa Myslím, že väčšina je proti. To je 24. Končím hlasovanie. 17 za 14 proti. Takže si to treba overiť. 32 je schválená. 33 Peter Jar, spravodajca za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si. Končím hlasovanie. 16 za, 14 proti. Nikto sa nezdržal. Schválený. 25 bola stiahnutá. Dostávame sa k úvodným ustanoveniam. Prvé tri môžeme zobrať blok? Nie. Takže jednak to je za, proti, zdržali sa schválení. Dva za, proti, zdržali sa schválení. Tri, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 2 od Petra Jara, kto je za, kto je proti. Overíme si hlasovanie elektronicky o 26. a 27. Petra Jára. Končím hlasovanie. Všetci ste hlasovali výborne. 16 za, 15 proti. Schválený 28 bola stiahnutá. Elektronicky hlasujeme záverečné hlasovanie o správe pána Papastánkosa. Hlasujte prosím. Odhlasované. Končím hlasovanie. 28 za 2 proti 1 zdržanie. Schválené. Gratulujem nášmu kolegovi, podpredsedovi Papastamkosovi. A teraz vám navrhujem, aby sme hlasovali o bode 25 pani Holmajer, Frančeska. A to už je Jose Manuel, pán Fernández, vy budete mať platby? Sféry. Zoberieme ich dnes a dnes zoberieme aj Frančeska, už nehlasujeme. Ne, transfery už sme hlasovali dnes do poludnia. Pokiaľ ide o transfery, tak len iné inštitúcie. Pán Jose Manuel Fernández, ale teraz Monika, bod 25. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Mali sme tému, ktorá tak trošku sa postarala o zrušenie. To je budova e, dozorného orgánu eh, ESMA. A má budovu v Paríži. Táto budova vlastne bola prenajatá predchádzajúcou agentúrou, ale krátko predtým, ako ESMA, alebo ako, ako vstúpila do účinnosti, vstúpilo nariadenie o ESMA a stanovilo sa, že kde budova má byť bez toho, že by sa niekto bol poradil s e, rozpočtovým orgánom. A teda odrazu Esma stála pred odvermi na ulici. A e, spoluspravodajca a ja sme neboli nadšení. E, rada nám stále hovoríme, že, nám hovorí, že máme šetriť peniaze, ale oni ich míňajú. <clears throat> Takže ESMA samozrejme potrebuje priestory a pán predseda vie, že e, centrum Paríža nie je tou, e, tým najraznejším miestom v Európskej únii Takže sadli sme si a e, položili si aj otázku, či za to má niekto právnu zodpovednosť. No tak sú to vlastne e, hlavy našich štátov, ktorí sú za to zodpovední. A e, ani v ESME, ani nikto vo vnútri nemôže byť za to zodpovedný a riaditeľka za to tiež nie je zodpovedná a tá je len niekoľko mesiacov v službe a ona nemôže za to byť zodpovedná. A keby sme sa tej e, budovy vzdali, tak by sme museli zaplatiť 10-ročné e, nájomné a to samozrejme nechceme, lebo tak dlho trvá ešte zmluva a preto musíme sa postarať o ďalšie dodatočné štvorcové metre e, plochy, aby to postačovalo pre všetkých pracovníkov. Teraz majú 3960 e, e, a ešte potrebujú 2000 štvorcových metrov, to je 180 zamestnancov. To, čo je trošku potešujúce, že tie náklady nie sú také dramatické, lebo dve tretiny príjmov, ktoré má ESMA z vlastných príjmov, a teda nie z rozpočtu EÚ, e, takže e, e, ide len o 928 tisíc a 180 tisíc pre nájomné a 18 tisíc ešte pre e, vybavenie a dve tretiny nákladov vlastne bude znášať e, agentúra 640 tisíc e, sú vlastne náklady na rekonštrukciu a my zaplatíme len čas 180 tisíc. Takže nie je to taká veľká záťaž. Ale v zásade vlastne je to trošku, trošku mrzuté, lebo sa vlastne <clears throat> rozhodujeme pre najdrahšie miesto. A EBA sa tiež preč nepoučila. E, takže, pán predseda, e, mám tu stanovisko, e, rokovala som o ňom s spoluspravodajcami a dostala som pozitívnu spätnú väzbu, ale ešte dve veci, ktoré chcem uviesť. Rozpočtový orgán v dôsledku finančných dôsledkov nedostal žiadne informácie, a to je problém, a potom odkaz členským štátom a e, a ich e, predstaviteľom, aby v budúcnosti hľadali výhodnejšie miesta a nie centrum Paríža, lebo to nie je príliš vlastné miesto. Nemôžem to ale zmeniť, tak e, my sme sa zhodli, že to spomenieme, ale predsa len vydáme pozitívne stanovisko pre ESMA, lebo neexistujú žiadne alternatívy. Merci, madame le rapporteur. Angel... Ďakujem pani spravodajkyňa Angelika Wertmann. Ďakujem, pán predseda. Ešte mám otázku. Čo by sa stalo, keby sme išli právnou cestou, teda keby sme keby sme teda týchto 15 miliónov, proste je to všetko veľká suma, 15 miliónov, 15 miliard, nebo boli, nebolo by jednoduchšie proste istou cestou označme, kto je zodpovedný, musíme to, toho hľadať v rade. Ja myslím, že ten pôvodný predchádzajúci riaditeľ bol za to zodpovedný a potom by sme mohli ukázať príklad, že z roka na rok tu budeme mať také prípady, kde sa nám povie, že jednoducho e, nemôžeme urobiť nič iné, nemáme žiadnu alternatívu, lebo rada to už schválila, musíme to schváliť aj my. Ja myslím, že tu musí existovať osoba, ktorá je za to zodpovedná a e, o tom by sme mali uvažovať. Je vous remercie. Madame Olmayer. Ďakujem, pani Holmajer. Právne je tá otázka vyjasnená a ESMA e, na to veľmi obšírne odpovedala. E, riaditeľ Neexistuje riaditeľ, kto by bol za to zodpovedný. To rozhodnutie prijali e, hlavy štátov a vlád. A e, tie záväzky predchádzajúcej agentúry, ktorá bola pod francúzskou správou, e, tie záväzky právne, finančné e, sa musia prevziať. Takže e, zodpovedných je 27, 27 predstaviteľov štátov právna služba nám to jasne povedala. Mm, proste neexistuje jedna osoba, riaditeľ alebo niekto, generálny riaditeľ, ktorý by nekonal zodpovedne. Ale jednoducho hlavy štátov a vlád e, e, prijali rozhodnutie a a tam vznikli všetky právne a finančné, e, e, e, finančné dôsledky a záväzky a tie musí ESMA prevziať. A ESMA proste nemôže nič urobiť, jednoducho musí tieto právne záväzky prevziať. A terajšia rejiteľka to musí jednoducho splniť. A ona pri rokovaniach ešte vyrokovala niektoré úspory, ale tu vlastne máme dočinenia s dôsledkom toho, čo podpísali a o čom rozhodli šéfovia e, vláda štátov. Takže my, keby sme neurobili iné, musíme hneď platiť pokuty. A keby sme prenajali e, inú budovu, no možno by sme mohli sa rozhodnúť pre e, lacnejšie lacnejší obvod v Paríži, lebo v Paríži musíme zostať, ale boli by tam vysoké pokuty. A to by bolo drahšie. Ale tá výhoda je, že väčšina je zaplatená z vlastných príjmov a nie z rozpočtu EÚ. E, vo svojej správe som to uviedla. V roku 2013 zaplatíme milión 182 tisíc a my e, zaplatíme 379 tisíc, 397 tisíc. Takže to nie je také dramatické, ale problém je ten postup. Normálne by sa vlastne mohla e, e, ísť cestou samofinancovania, keď mala vlastnejšie priestory. My sme to právne preverili a ESMA veľmi precízne odpovedala, ESMA bola veľmi transparentná v tomto, ale sú tu právne záväzky. Jednoducho je to tak a nejde o to, že by tu niekto bol konal nezodpovedne. Monika, mám ďalšie žiadosti o slovo. Najprv je tu pán Hartong, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja ako politik eh, nemám rád ten pocit, že by som mal zviazané ruky, nohy. Ja som si pani Vertman vypočul a súhlasím s ňou. Nemali by sme sa venovať len tej právnej stránke, ale aj tej politickej stránke tejto témy a mali by sme vyslať aj etický signál. A síce, že sme absolútne proti tomuto postoju a že my ako rozpočtový orgán, ktorý zastupuje občanov, nemôžeme prijať takéto praktiky. A teraz Juta Haug. Ďakujem. Nechcem komplikovať život všetkým nám. Je dosť komplikovaný, ale v rozličných iných súvislostiach sme už viackrát diskutovali o tom, akú úlohu zohráva v medziinstitucionálnych vzťahoch E, summit, teda hlavy štátov a vlád. A vždy sme dostali odpoveď, že tu neexistuje orgán, ktorý môže mať záväzné právne rozhodnutia. A e, predstavitelia štátov a vlád stanovujú trendy a keď o niečom rozhodnú, že sa to presunie na nižšiu úroveň. Takže na, eh, povedzme, na rade ministrov financií e, eh, niečo rozhodnú a potom to ide ďalej. E, jednoducho musíme o tom diskutovať, aby sme sa sami dostali na e, naklonenú rovinu. Takže v zmluve to je jasne povedané E, jednoducho predstavitelia štátov a vlád nemajú čo e, fušovať do e, zákonodárstva. Ale už sa to tisíckrát tak stalo. Oni rozhodli, budeme, budeme bojovať proti nezamestnosti a vy na to nájdete peniaze. Takže nemôžeme jednoducho povedať, že o tom rozhodli, rozhodli šéfovia vlád. Takže ak sú to len oni, tak potom tí ostatní sa dostali do zlej situácie, teda tí, ktorí jednoducho eh, podpísali nájomnú zmluvu. Pán Gajer. Doch an der Stelle mit den Gebäuden, ähm, pokiaľ ide o budovu agentúry, tak e, ešte tu je jeden podobný problém. V rade, podľa mojich informácií, e, takto sa to deje. Šéfovia vlád rozhodnú o tom, kde agentúra bude a potom príslušná vláda členského štátu rozhodne, kde v tom štáte. A mňa, mňa to trošku hnevá. Napríklad britská vláda často hovorí o úsporách a oni e, rozhodnú o tom, aby sa agentúra, e, aby mala sídlo na najľakšom mieste v Európe. A predsa existujú aj iné e, britské mesta, ktoré by boli výhodnejšie, ale potom tí istí šéfovia vlád, ktorí hovoria o úsporách, ale ak ide o umiestnenie agentúry, konajú podľa princípu nič nie je dosť drahé. Takže to ma dosť hnevá. Osobná poznámka potom Monika uzavrie túto diskusiu. Áno, všetci, spravodajca, viacerí, ktorí vystúpili, to vyjadrili veľmi silno. Sme v takejto nepríjemnej situácii v tejto žiadosti a my máme malý manevrovací priestor, pretože toto rozhodnutie vyplýva z politického rozhodnutia Samozrejme, stále môžeme sa vyjadriť proti, ale tu je riziko, že ohrozíme dobré fungovanie takéhoto organizmu, síce ESMI, ktorá je práve v tomto momente veľmi potrebná. Takže je to politická zodpovednosť, e, ktorá je veľmi ťažká. Ja si kladiem otázku, či by sme nemohli oznámiť buď v tomto stanovisku alebo mimo neho, po ňom mohli by sme urobiť nejakú tlačovku alebo nejaké komunike vydať, že EP alebo minimálne náš výbor je veľmi znepokojený, akým spôsobom sa vyvíja to, že sa stále vytvára čím ďalej, tým viacej agentúr v rôznych mestách. Agentúry či európske organizmy. Bude to aj problémom pre nový tribunál, ktorý bude rozhodovať o sporoch, o e, patentoch spoločenstva. To by malo byť rozdelené v troch rôznych mestách. No tak vyjadriť znepokojenie nad touto tendenciou, ktorú pozorujeme tým, že dochádza k množeniu agentúr a európskych inštitúcií, ktoré majú síla v rôznych európskych mestách a v rôznych miestach, ktoré sa vyberajú členskými štátmi, hostiteľskými. A to samozrejme je financované z európskeho rozpočtu a teda z daňových, peňazí z daňových poplatníkov. A bolo by dobré mať schôdzu na túto tému, a tam by sme tento bod navrhli počas budúceho trialógu dodať ho napríklad do programu trialógu k budúcemu rozpočtu. Veľa sa bude diskutovať a e, potrebách platieb v európskom rozpočte, aby sme upozornili radu na to, aby sa aj vlády postavili z oči voči svojim kompetenciám a zodpovednostiam a pripomenúť im, aj to, že musia sa zodpovedať verejnej mienke svojich krajín za tento vývoj a za túto tendenciu, za ktorú my nie sme zodpovední. Je potrebné to pribrzdiť, hoci už keď ten výstrel padol, rozhodnutie už bolo politicky prijaté a teraz je veľmi ťažké sa proti tomu postaviť. A skôr, než bude Monika odpovedať, ešte Dominik Ríke chcel niečo povedať. Ďakujem, veľmi stručne. Obávam sa, že takéto komunike to je problém, problém s nehnuteľnosťami. Sme nútení schváliť politiky, ktoré netvoríme. Je to veľmi komplikované. Keby sme vyhlasili takéto niečo negatívne, to by šlo proti agentúram a to sú európskym integrátorom. Neviem, či by sme mali prilievať olej ešte do tejto veľmi témy aj pre verejnú mienku. Samozrejme, mohli by sme upresniť, že by sme si želali, aby členské štáty boli rozumnejšie v tom, ako umiestňujú európske agentúry, ale ak by sa to interpretovalo e, tak, že je to niečo proti samotnej podstate agentúr a žiadať k tomu e, nejakú schôdzu alebo niečo, tak to by mohlo vyvolať, alebo to by mohlo podporiť euroskeptikov, ale v každom prípade, hovorí pán predseda, Vždy sa hovorí, alebo je bod k agentúram na programe trialógu. Tak by sme mohli pri tejto príležitosti tento bod trochu rozšíriť. Pán Hartong. Monika to potom uzavrie. Ešte pán Hartong požiadal znovu o slovo. Ja tomu rozumiem tak, že eh, dostaneme kontrolnú správu eh, o tejto agentúre. To bude zaujímavé, čo sa tam objaví c'est sûr que la Cour, la Cour des comptes est le mieux placée. Ja si myslím, že dvor auditorov je najlepšie, má najlepšie možnosti, aby sa vyjadril adekvátne k tejto téme. Dobre, Monika, obohatená názormi kolegov. Nechcela som o tom hovoriť e, veľmi podrobne, ale na základe toho, čo povedala Juta a kolega Harton. ESMA má jednu zvláštnosť. Nie je novo založená, ale je e, po nástupnickou organizáciou výrobu, e, výboru, alebo teda výboru pre bezpečnosť. Takže, takže je právnym nástupcom, e, ESMA je právnym nástupcom tej predchádzajúcej agentúry. A teda máme tu dočinenia s Inštitútom právneho nástupníctva. A takto sa o tom rozhodlo. A, a a vlastne s tým rozhodnutím, že tu vzniká právne nástupníctvo, e, vznikajú aj ďalšie konsekvencie. E, chcem ešte raz upozorniť, že tie náklady, o ktoré ide, e, ročne ide o 982 tisíc, takže to nie sú veľké náklady. No lepšie by bolo, keby to bolo len 600 tisíc alebo koľko. Mm, ale, e, ale ide o zásadu. A, a, mm, medicínska agentúra, napríklad tam sme tiež povedali, že nemá ísť na Kanári. A, rada by som ešte hovorila s radou, aby E, si trošku všímali tie miesta, kam sa e, agentúry umiestňujú. E, lebo vždy sa vyberajú také miesta ako Paríž, Mnichova a Londýn. Ešte sa o tom tak nerozhodlo, ale pán predseda, pokúsim sa hovoriť s radou, ale prosím, aby sme nepotrestali ESMU za to, lebo ona jednoducho je v tom koncepte právneho nástupníctva. ESMER e, bola predtým a ESMA nám to precízne vysvetlila, právna služba to potvrdila, že to takto je správne, takže tie náklady sú primerané. Ale napriek tomu máme dôvod byť trošku nahnevaní. A pán Hartung, áno, tie dva body som si poznamenala. E, teda to sú a v súlade e, s spravodajcami. To sú tie dva body, ktoré nás nepokojujú. Dobre, kolegovia, navrhujem, aby sme hlasovali o stanovisku pani Holmajer. A ak súhlasíte, dodal by som tú žiadosť vo vašom mene, aby tento bod bol aj na programe budúceho trialógu. Samozrejme, budeme sa starať, ako povedal Dominik Rike, E, v tom verejnom vyjadrení, aby to nevyzeralo ako nepriateľský postoj všeobecne k agentúram alebo konkrétne k ESME, ale že nám ide o to, aby sa dobre riadili financie e, spoločenstva. Kto je za stanovisko Moniky? Kto je proti? Pán Hartong, zdržali sa. Štyria. Dobre, ďakujem aj Monike. Takže to bola tá prvá téma, potom k Frontexu. A tu sme vo fáze, keď si máme položiť otázku, že či chceme alebo nechceme sa obrátiť. <laughs> Pán predseda, toto je dosť uh, Eh, teda taká potešujúca téma. Frontex eh, splnil všetky požiadavky, ktoré sme predložili, teda urobili prieskum trhu, našli lacnejšiu budovu a eh, intenzívne sa usilovali o to, aby, aby sa náklady znížili z novej budovy teda v tej predchádzajúcej budove, kde sa nachádzali, tam boli rozložení na viacerých poschodiach a to, tam boli problémy aj so zabezpečením, boli na poschodiach 7, 11, 23, 23 a, a ešte mali sklady v e, podzemí a e, nájomná zmluva končí 31. decembra 2014, takže oni sa porozliadli veľmi dôkladne a e, cena e, nájomného rondo e, nebola trhová, takže 2009 urobili štúdiu priechodnosti a na to, aby mohli plniť funkcie, tak potrebovali ešte ďalší 1500 m štvorcových plochy. A teda E, ešte ďalšie štvorcové metre k tomu e, asi príbudnú, takže Frontex má projekt Warsaw Spire, teda je to e, ide o plochu 14 tisíc štvorcových metrov a 19,40 je cena za meter štvorcový a 9 eur za skladovaciu plochu, takže plus je tam 9 mesiacov e, nájomných prázdnin, takže e, obsadia 7 poschodí, majú to najvýhodnejšie, čo bolo k dispozícii, takže vlastne sa môžeme Frontexu len poďakovať, že takto, e, takto zodpovedne zaobchádzajú s rozpočtovými prostriedkami a ak sa niekedy hneváme, tak musíme vedieť aj pochváliť. Takže nech žije Varšava. Takže nech žije Varšava okrem Paríža. Sú tu nejaké poznámky, otázky? Kto je za to, aby za návrh spravodajky nie? Ďakujem. Kto je proti? Jeden proti, zdržali sa. Dvaja proti, zdržali sa. Ne, necháme prejsť tento návrh. A posledná téma sa týka e, e, regulačnej agentúry pre energie, informácia. Máme tu rozpočtové nariadenie, teda sa, sa bude usilovať o novú budovu a podrobnejšie informácie dostaneme neskôr. To je všetko, pán predseda. Bon, merci beaucoup. Výborne, ďakujem a tým sme na dnes skončili hlasovanie, ale neskončila sa ešte schôdza. Pardon, pardon. Ešte tu máme transfery, áno, áno. Ospravedlňujem sa, pán spravodajca, pa, za iné inštitúcie na, za 2012. To je môj? Potrebujeme viac peňazí na mikrofóny Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som si myslel, že hlasovať sa bude zajtra, ale myslím si, že môžeme urobiť dnes, e, čo môžeme robiť dnes, nemusíme odkladať na zajtra. Tak pokiaľ ide o Európsky servis zahraničnej služby, takže nie sú tam problémy e, so schvaľovaním. Tam ide o uvoľnenie rezervy 2,8 milióna eur Takže tam sme dostali odpoveď na postoj, na stanovisko parlamentu. Takže môžeme postúpiť ku schváleniu Európskej zahraničnej služby. Ja neviem, či je to naozaj tento tu. Bon.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 Non mais, mais, mais, mais, toi, mais toi là Sadite si sem. Alors, tu appuies sur le bouton. Treba stlačiť gombík, tlačidlo, už je to, áno. Dobre, takže myslím, že teraz to už pôjde. Hovoril som, že roz, Mm, pozmenujúci návrh číslo 2 pre Európsku službu, zahraničnú službu. E, vlastne e, môžeme túto rezervu uvoľniť, o ktorú nás žiadajú. E, takisto je tu žiadosť o e, tretiu zmenu a pokiaľ ide o túto zmenu, je dôležité povedať, že táto žiadosť o transfer z rozpočtových prostriedkov, o, to nemusím, o tom nemusíme hlasovať, je to e, z rozpočtových prostriedkov, nie je tam žiadny problém ani s hlasovaním a vlastne tam ide o to, že 10%, 10% limitu e, limit 10% je rešpektovaný. A treba, chcem upozorniť na to, že Európska zahraničná služba je nová služba, ale mala by venovať väčšiu pozornosť príprave žiadosti o transfermi, transfery. To zna- mm, v portugalčine to znamená žiadosti o rozpočtové zmeny. To znamená, že mali by to robiť takým spôsobom, ako to robia ostatné inštitúcie. To znamená, že treba tam označiť tie riadky, odkiaľ sa peniaze e, berú a, a riadky, na ktoré sa presúvajú, lebo inak tu máme zmetok. Ale táto žiadosť o e, transfer Číslo 3, ako som povedala, keď je to len informačná záležitosť, navrhujem, aby sme to schválili e, s touto rezervou, že Európska služba, zahraničná služba by mala sa venovať trošku viac aj formálnej stránke, aby sa to dalo lepšie čítať. Je to v jej vlastnom záujme. Pokiaľ ide o ostatné žiadosti o transfery, z Európskeho parlamentu. Máme tu žiadosť 603, eh, to je 450 tisíc dodatočných eh, eur na pomoc externej zahraničnej službe. To sú dve budovy. Týka sa to hemicyklu v Štrasburgu, aj budovy Konráda Adenauera tam takisto nevidím problém pri schválení tohto transferu. C04. Tam ide o organizáciu seminárov, sympózií a kultúrnych aktivití e, v spojení so Sacharovou cenou. Tam nie je problém. Najväčším transferom je je C05. Nazdávam sa však, že musíme to využiť, aby sme príliš nezaťažili budúcoročný rozpočet, aby sme urobili investície, ktoré sú nevyhnutné, aby sme ich urobili už v priebehu tohto roku, nie len s cieľom nezaťažiť budúcoročný rozpočet, ale aj preto, že tieto investície sú nevyhnutné. Sú to investície, ktoré sa týkajú softvérového vybavenia, nových technológií, informačných technológií, ako aj e, rozšírenia Wi-Fi pre všetky zariadenia Európskeho parlamentu. To je veľmi dôležitá otázka, lebo nám to umožní nielen ušetriť prácu, ale umožní všetkým poslancom prístup e, k tomuto pokrytiu a preto navrhujem, aby sme aj tento transfer schválili, pričom teda, ak tieto návrhy parlamentu, treba vedieť, že sú z rezervy pre nepredvídané výdavky, ale nemôže tu dôjsť k priamému transferu, ale ako náhle e, to rozpočtový orgán schváli, to sme my, tak tieto sumy e, z rezervy pre nepredvídané udalosti môžu byť použité takým spôsobom, ako sme to už v tomto našom výbore robili. Samozrejme, že nemôže tu dôjsť e, k priamému transferu peňazí z e, tejto rezervy ani na administratívu, ale môže k tomu dôjsť, ako náhle dôjde k schváleniu rozpočtovým výborom takéhoto transferu. To som chcel povedať, pán predseda. A ešte pokiaľ ide o európskeho ombudsmana, tak tam je malý transfer, ktorý sa týka tiež budovy a zamestnancov. Ide o 316 tisíc eur. Nie je tam problém so schválením. A navyše je veľmi výborne táto žiadosť vypracovaná, zdôvodnená. A to je 0,3. E, Veľmi pekne ďakujem, pán spravodajca Inge Gressle. K transferu 3 2012 EAS. K tomu chcem prehovoriť. Myslím, že to je trošku veľa, ako sa to predkladá a žiadna inštitúcia, ani komisia, ani žiadna iná inštitúcia nám to tak nemôžu predkladať. To je proste zmetok a je tu viac otázok ako odpovedí. Napríklad jedna z otázok je, na strane 3 zdôvodnenia, že tam sú náklady navyše 6,4 milióna, lebo sa vytvorilo 23 nových miest pracovných. Keď sa to preráta, tak jedno miesto stojí ročne 370 tisíc eur. A, to, a, a, a ak by sme hovorili o 9 mesiacoch, tak by to bolo 280 tisíc ale to je e, viac ako sú obvykle smerné čísla, takže tu sú nejaké skryté náklady. To sa takto nedá. E, takto sa e, e nedajú žiadosti o transfer predkladať. Nemôžeme to nehať jednotko takto prejsť. Musíme e, povedať, ako sa to má robiť. Považujem to za netransparentné, za e, e nejasné. My musíme ísť položka po položke ale tu ide o 14 miliónov a nie o 4 milióny transferov. Takže rada by som vedela, aké ďalšie náklady sú tam skryté. E, na čo sú nám potom vlastne pravidla, keď ich nikto nedodržiava? Ďakujem, Goran Fern. Ďakujem. Niekoľko krátkých poznámok k transferom EP Spravodajca hovorí, že z priebežnej rezervy pre IT rezervy a preklady a tak ďalej, takto sme to robievali, tam sme tie presuny robili, takže môžeme to urobiť, ale pre mňa to je, podľa mňa to je nesprávne. Nemôžeme to robiť stále znova a znova. Mali by byť normálne riadne rozpočtované a nemôžeme na to používať rezervu. Rezerva je proste na neočakávané veci teda informačné technológie, právne služby, preklady. Takto to bolo minulý rok. A, a, a, a teraz to robíme znova. Nie som proti, rozumiem, musíme tie náklady pokryť, ale musíme vyslať signál našej administratíve, že takéto náklady by mali byť e, riadne rozpočtované, ne, nemala by sa využívať na to rezerva. Merci bien, monsieur le Ďakujem, pán spravodajca. Veľmi pekne ďakujem. Ja chápem pozície mojich kolegov a z ich stanoviska, avšak je to postup, ktorý e- už existoval a táto rezerva sa môže používať na investície tohto typu. Samozrejme, že my administratíve odporúčame, aby sa snažila vyhnúť využitiu tejto rozpočtov, týchto rozpočtových riadkov na podobné typy investícií, ale z právneho hľadiska je to možné, ale z hľadiska dobrého správovania peňazí je dobre urobiť správny predpoklad, správny odhad aj pre takéto typy investícií, ale pokiaľ ide o opatrenia, ktoré prijímame a o investície, ktoré boli urobené pre prvú fázu inštalácie Wi-Fi, tak aj to bolo urobené z rezervy. Vtedy to kolega Maňka, ktorý bol spravodajcom za túto, mm, za túto oblasť, odsúhlasil. Takže ja som za to, aby to bolo schválené, ale musíme upozorniť na to, že je potrebné e, lepšie odhadovať a lepšie predvídať takéto typy investície. Ale vychádzajúc z princípu rovnosti, legislatívnej excelentnosti a dobrých pracovných podmienok, všetky tieto oblasti a všetci poslanci musia mať prístup na Wi-Fi a mnohí z nás veľmi často sa sťažujú, že nemáme adekvátny software, ktorý nám bráni pracovať tak, ako by sme chceli. Takže z tohto hľadiska sú tieto investície oprávnené no a z politického hľadiska. Keby sme ich e, neumožnili, tak by sme zaťažili budúcoročný rozpočet ešte viac. A k stanovisku kolegyni Gresle Neviem, či je tu niekto z Európskej zahraničnej služby, ale aj to ide e, vlastne v intenciách stanoviská, ktoré som tu predložil. Požiadal som o tento transfer preto, chcem požiadať o väčšiu jasnosť, priehľadnosť. Nechcem použiť slovo transparentnosť, lebo to by bolo príliš tvrdé slovo, ale myslím si, že návrh by mal byť vypracovaný priehľadnejšie A vlastne to je veľmi jednoduché. Robia to aj všetky ostatné inštitúcie. Ale op- opakujem, že tieto transfery a žiadosti o transfery sú na vzdelávanie. Nevidím tam žiadny problém a navrhujem, aby sa o tom hlasovalo priaznivo. Neviem, či je tu niekto zo Európskej zahraničnej službe, ktorý chce doplniť informácie, ktoré tu odzneli, takže môžeme to robiť zajtra, ale môžeme o tom hlasovať aj dnes. Samozrejme, že ešte môžu vzniknúť ďalšie otázky, ktoré môžu vyvstať, ktoré môžu byť aj mimo dosahu vlastne e, tejto žiadosti. Takže ja navrhujem, aby sme o tých ostatných transferoch hlasovali a o tomto si zajtra môžeme podebatovať, ak tu bude niekto zo zahraničnej služby. Áno, ďakujem pán spravodajca. Takže zoberme si tieto problémy jeden za druhým. Takže servis pre zahraničnú službu naozaj my budeme hlasovať iba o transfere číslo 2. Trojka je pre informáciu. Inge Gressle nás upozornila, že tieto informácie nie sú dostatočné a zajtra tu bude zástup, budú zástupcovia Európskej zahraničnej služby a preto navrhujem, že po, pokiaľ ide o transfer číslo 2, aby sme hlasovanie odložili a zajtra po hlasovaní E, po ktorej je hlavným bodom zajtrajšieho programu, aby sme položili priamo otázky a poznámky predložili zástupcom e, tejto služby. Tak, aby, a teda mali by sme ich dnes na to upozorniť, aby nám odpovedali na otázky. A potom sa pozrieme e, na transfery pre parlament. Teda transfer číslo 2, kto je za? Ďakujem proti, zdržali sa schválení. O trojke položíme naše. Vy sa zdržiavate dobre, prepačte. Gue sa zdržala ohľadne dvojky. Trojka. Máme otázky pre zahraničnú službu, zajtra ich položíme. Pokiaľ ide o parlament, tak sú tu granové e, poznámky, ktoré sú dosť opodstatnené a myslím si, pán spravodajca, že ak bude, odhlasujeme tento transfer, tak môžeme toto hlasovanie zdôvodniť, kde e, parlamentným službám naznačíme, že to nie je dobrá praktika každý rok používať rezervy každý rok na tie isté e, výdavky. To môžeme urobiť. A môžeme s týmto úst ústnym pozmenujúcim návrhom Amblok odhlasovať transfery parlamentu. Áno, kto je za, ďakujem, kto je proti. Ďakujem, zdržali sa, schválený. Ombudsman, nie sú tam žiadne otázky, kto je za platbu, ďakujem, kto je proti, zdržali sa, schválené. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz si to doplníme výmenou názorov so zástupcom zahraničnej služby zajtra. A teraz sa všetky pohľady sústreďujú na Barbaru Materu, ktorá je ale roztržitá. Drahí kolegovia, Barbara, na dnes sme dohlasovali, zajtra sa vrátime k hlasovaniu k tým priebežným správam a medzi tým na dnešný záver popoludnia máme výmenu názorov k dvom správam Barbary Matery, Európsky kreatívny program a Európa pre občanov. A budeme mať tiež výmenu názorov o správe Hercules 3, ale Richard nám, nás, nás stále opustil. Barbara, dávam vám slá a slovo o tejto správe. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste mi dali možnosť predložiť dnes dve stanoviska. Chcela by som predložiť návrh komisie o vytvorení dvoch nových e, programov budúceho plurianu viacročného plánu 2020 e, Tvorivá Európa a Európa pre občanov. Pokiaľ ide o Euró- kreatívnu Európu, tak bolo stanovené, že treba po- podporovať kultúrne a mládežnícke e, programy a jediný program, ktorý navrh navrhla komisia v rámci tohto programu e, programy Kultúra, Media, Media Mundus a plus e, finančné nástroje na, e, na finančné prostriedky na túto oblasť, teda kultúra a kreativita. Cieľom tohto programu a týchto majú, sú štyri. Ide tu o podporu kreatívneho sektoru, o presadzovanie a podporovanie ce na ce cezhraničnej e, cirkulácie kultúrnych e, a kreatívnych e, majetkov a pomôcť nadnárodnej politickej kooperácii tak, aby sme mohli aplikovať e, inovačné politiky a nové modely podnikov. Aké finančné prostriedky e, sú určené, navrhované na tento projekt? 1,8 miliardy eur. Chcem talianských kolegov ubezpečiť, lebo tu bol omyl v anglickom preklade, kde sa hovorí o milióne, ale to je 1,8 miliard eur oproti 1,17 miliard súčasných. Teda bol to taký malý preklep. Ja osobne ako spravodajkyňa za toto stanovisko eh, chcem trvať na navýšení rozpočtových prostriedkov pre eh, kreatívny a kultúrny sektor – je rovnako potrebné do textu pridať rozdelenie, percentuálne rozdelenie fondov e, po jednotlivých sektoroch a rovnako je potrebné trvať na medzinárodnej dimenzii tohto sektoru. A teraz tu máme bod 4. To je dôležité dať možnosti mladým umelcom a v tomto rozpočte na rok 2013 sme veľa hovorili o potrebe pomáhať mladým ľuďom. A teda tu ide o mladých umelcov v kultúrnej a tvorivej oblasti, ktorých treba podporovať. A potom program Európa pre občanov. Návrh komisie pripomína význam pre európskych občanov, poznať históriu, poznať históriu Európskej únie od jej zrodu a pritom veľmi dobre vieme, že to prechádza znalosťou európskych projektov, prístupom a takýmto spôsobom sa treba adresovať, obracať na európskych občanov, ktorí vnímajú Európu ako niečo vzdialené a my zatiaľ vieme, že európske projekty v teréne sú veľmi dôležité. Čiže medzi cieľmi tohto e, programu chcem spomenúť niektoré znalosť európskej histórie, identity, stimulovanie občanov. Treba podporovať účasť, demokratickú a občanskú účasť občanov na, na celoeurópskej alebo celounijnej úrovni. To sú tie najdôležitejšie body. Pokiaľ ide o sumy pre e, tento fond, 200 129 miliónov eur, eur proti 215 v tomto období. Myslím si, že je to pekný nárast, aj keď niektoré pozmenujúce návrhy ešte by to chceli navýšiť o 5 ak to bude možné. Prístup k programu takisto musí byť garantovaný aj v malej miere prostredníctvom e, projektov v malej miere a projektov, ktoré sú určené mladým. Takže s jednoduš- zjednodušenými postupmi, aby boli tieto e, programy prístupnejšie. Ja som sa snažila byť jednoduchá, stručná a podľa mňa sú tieto programy naozaj vynikajúce a je to vlastne budúcnosť a ja dúfam, že moji kolegovia mi ich pomôžu prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov ešte vylepšiť, aká je lehota 22. október. Takže v našom výbore budeme hlasovať 15. novembra. Ďakujem vám za pozornosť a aj vám, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem, Barbara. Bolo to veľmi jasné o obidvoch programoch. Pán Gajer, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Z pohľadu sociálnych demokratov k obom programom nemá nejaké väčšie výhrady. Podporujeme návrh spravodajkyne, pokiaľ ide o kreatívnu Európu. A ide o právnu záväznosť, aby bola zapracovaná článkov. No a mám ale jeden metodický problém ako kontrolór rozpočtu trpím pod tým traumatickým zážitkom, eh, ktorý nám pripísala konferencia predsedov, totiž eh, predpokladali, že, eh, že tu prekračujeme rámec našich právomocí ako výbor. E, predsednička jednoducho povedala, že to urobíme ešte raz. A samozrejme polo, možno položiť otázku, či toto je úloha e, výboru regio. Ja som za to, aby sme o tom e, sa týmto otázkam venovali aj tematicky, lebo Eh, vidím tu veľký význam pre kreatívny priemysel a chcem tiež navrhnúť, aby sme eh, si eh, urobili takú základnú tematickú diskusiu, teda či budeme hovoriť len o rozpočte, alebo budeme hovoriť o tom, čo má väčšinou podporu v tomto výbore. A a potom by sme museli takto konzekventne rozhodovať vo všetkých výboroch. Európa pre občanov, aj tu môžem vyjadriť e, súhlas za našu skupinu. Zásadne. Zásadný súhlas, ale nie som si istý, či je rozumné robiť to tak, ako to robí spravodajkina, teda tie e, jednotlivé e, oblasti. uh, takto stanoviť v tom záverečnom stanovisku. Musíme sa pozrieť, ako tie jednotlivé programové línie, ktoré sú vzájomne prepojené, a, ale treba sa pozrieť na to, ako ich dokáže použiť e, e, občianská spoločnosť a tie percentuálne väzby. To, to je príliš veľký záväzok a ak e, tie požiadavky z občianskej spoločnosti na niektorej, e, v niektorej oblasti budú vyššie, tak potom budeme mať problém, aby sme a nebudeme flexibilní. Ďakujem. Ďakujem. Ešte ďalšia žiadosť o slovo. Chce niekto vystúpiť? Spravodajkyňa, chcete zareagovať? Nie? No dobre, ďakujem. Ako povedala spravodajkyňa, k týmto dvom správam deadline na pozmeňovacie návrhy je 22. október. Máme ešte dva týždne do 12. Hlasovať budeme vo výbore 15. Eh, novembra. Naše stanovisko pre kult a oni hlasujú 27. A na plene to bude v decembri. Výborne. Ak nie sú žiadne ďalšie stanoviska, tak sme na dnešok vyčerpali náš program môžeme skončiť s našou prácou a zajtra sa stretneme. No jedine, že by ešte niekto mal rôzne. Nie, nie. Ešte k správe Matera? No, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, ospravedlňujem sa. Slnko mi svieti do očí. Medzi slnko a vaša e, tvár ma tak oslnili, že som vás nevidel. Ďakujem, pán predseda. Mám tlmočenie? Áno, ďakujem. Ja som chcela hovoriť o správe Barbary Matera o e, Creative Europe, aj keď si myslím, že v dvoch sú spoločné body. Myslím si, že otázka pozmenujúceho návrhu ohľadne pridelenia vyšších dotácií, tak aby Európska únia dosiahla tieto ciele, má zmysel, pretože aj vlastne naša e, kapacita odpovedať potom je schopná urobiť nové, e, predvídať nové scenáre. A myslím si, že v takomto krízovom období, aké teraz prežívame, kultúra a kultúrne aspekty by nemali byť podceňované. Nemôžeme ich e, podceňovať len preto, e, že žijeme, že prežívame krízu. A potom veľmi stručne e, je jasné, že v celej Európe sú veľké problémy s financovaním kultúry v dôsledku finančnej krízy a národného financovania. A ako príklad by som mohla uviesť Portugalsko, kde je situácia naozaj dramatická a ministerstvo kultúry už neexistuje, skončilo sa. Neexistuje ministerstvo, ale iba štátny sekretariat pre kultúru a došlo tam k takým drastickým e, škrtom, že v niektorých prípadoch došlo k 100% škrtom a myslím si, že mať e, za takýchto okolností cieľ a uvažovať, e, že sektor kultúry môže predstavať 4,5 HDP Európy a mať túto perspektívu rozpočtu pre kreatívnu Európu môže byť veľmi dôležitým krokom a nazdávam sa, že e, o nejaký čas, o 10 dní, týždeň aj pol, môžeme prispieť k týmto dvom správam, ale teda ja som sa špecificky zmieňovala o tomto, pretože je to pre nás veľmi dôležitá vec. Ďakujem, ďakujem, Alda. Žiadne iné komentáre, výborne. Takže teraz už môžeme skončiť našu prácu na dnes. Stretneme sa zajtra o 9 na hlasovaní o priebežnej správ, priebežných správach Rajmera Begeho a Kal- Ivana Kalvina a Žána Luka Deana o návrhu nariadenia o DPH a o vlastných zdrojoch a potom budeme mať výmenu názorov s autorom stanoviska Richardom Ashworthom pre Herkula 3 a položíme otázky zástupcom Európskej zahraničnej služby ohľadne žiadosti o transfer číslo 3. Ďakujem, končím dnešnú schôdzu.